považujeme návrh e, ústneho schválenia za schvál, teda návrh, ktorý sme predložili v ústnom pozmeňujúcom konaní za schválený. V rámci prvého bodu máme oznámenie komisie ohľadom e, vyhlásení v súvislosti s